30. Ďalší bod nášho programu je správa pána Bütikofera. Je to správa o úč- účinnej stratégii pre oblasť surovín pre Európu. A slovo dám pánu Bütikoferovi. Nech sa páči. Pán podpredseda, vážené kolegyne a kolegovia, dovolte mi, aby som sa predovšetkým poďakoval za spoluprácu všetkým tieňovým spravodajcom vo výbore pre priemysel, ako aj e, ostatným e, výberom výboru pre životné prostredie. Skrátka všetkým, ktorí prispeli e, k tejto správe. Politika v oblasti nerastných surovín je jedna z najväčších víziev, ale zároveň je to aj jedna z našich veľkých šancí touto témou som sa zaoberal veľmi intenzívne za posledného pol druhá roka a som presvedčený o tom, že veľmi obozretnou, ale zároveň stižiadostivou inovačnou stratégiou sa nám podarí docieliť veľký úspech E, ide predovšetkým o e, opätovné zužitkovanie surovín, recycling. To sú tie podstatné stratégie, o ktoré ide a by sme zabezpečili e, konkurencieschopnosť v budúcnosti. Po druhé, pokiaľ si vytýčime ciele, ale neuvažujeme o nástrojoch, tak sa sotva dopracujeme k cieľu. Preto je veľmi dôležité, aby sme uvažovali o tejto otázke a aby sme e, sa e, e, konkrétne dohodli na tom, ako budeme postupovať medzi jednotlivými členskými štátmi a spolupracovať s komisiou. Efektívne na ne, vládnutie je prakticky kľúčom tejto témy minerálne suroviny sú minimálne rovnako dôležité ako ropa, plyn alebo iné e, zdroje energie. V európskej, európskej spolupráci to však ešte nezohráva takúto úlohu. Tu budeme musieť niečo zmeniť. Spomenuli sme celý rad nástrojov, ktorými e, toto e, dobré vládnutie môžeme prakticky posilniť. Chceme, aby komisia predložila tu, tento e, zoznam kritických e, nerastných surovín. Chceme, aby sa vypracovala štúdia ku kritickým nerastným surovinám, ako je napríklad e, litium, ktoré majú strategický význam. Navrhujeme kompetenčnú sieť pre vzácne zeminy. Sme za to, aby iniciatíva komisie pre inovačné partnerstvo bola E, účinná, e, predovšetkým čo sa týka tohoto partnerstva. Chceli by sme, aby sa e, vytvorila Task Force, Force jednotka, ktorá by spojila všetky kompetentné zložky. Chceli by sme roadmap nerastných surovín e, vypracovať tú mapu e, pre nerastné suroviny do roku 2050. E, čo sa týka elektrošrotu, takisto by sme chceli presadiť nové opatrenia. V tejto správe ide okrem iného aj o dimenziu zahraničného obchodu. Je potrebné zabezpečiť dobrú, spolahlivú stratégiu v oblasti spolupráce a to tak e, voči e, krajinám, e, ktoré nemajú bohaté nerastné suroviny a i krajinám, ktoré majú mnoho nerastného bohatstva. Je potrebné teda vypracovať stratégiu E, ktorá e, podporí e, spoluprácu. Ide predovšetkým o to, že čo sa týka nerastných surovín v tretich krajinách, Európska komisia a Európska únia musí preskúmať, či je to skutočne zapracované do stratégie, ktorou sa bojuje proti chudobe E, v zmysle princípe, e, e, princípu public what you pay. To znamená, ide tu predovšetkým o zabezpečenie, respektíve akceptovanie suverenity v oblasti nerastného bohatstva u partnerov, aby sa takto spolupráca medzi krajinami podporila. Som presvedčený, že Európska únia môže na mnohých medzinárodných grémiach E, docieliť mnoho pozitívneho. Ďakujem. Ďakujem, pán Butikov. A teraz dávam slovo pánu komisárovi Tajanimu. Ďakujem pekne, vážený pán podpredseda, vážení členovia Európskeho parlamentu. Dovolte mi na úvod poďakovať pánu Butikoferovi za text, ktorý spracoval a Nejde tu len o formu, ale chcem poďakovať tiež všetkým poslancom parlamentu, ktorí predložili svoje stanoviska, pretože myslím si, že ten výsledok je excelentný a je úplne v súlade s aktivitami komisie a jej snahou e, strategickým spôsobom reagovať na kľúčovú otázku e, nerastných surovín. Táto správa si ma skutku získala a je úplne v súlade s predstavami komisie a preto len z, zabezpečí lepšiu alebo bude viesť k lepšej spolupráci medzi parlamentom a komisiou v tejto kľúčovej oblasti. Hovorím to preto, že táto správa uh, poskytuje komplexný prehľad všetkých otázok a problémov a zároveň uh, rovnovážnym spôsobom načrta politické možnosti a prichádza aj s odporúčaniami, s možnosťami, s užitočnými radami, ktoré prispejú k zlepšeniu našej stratégie. Na začiatku som povedal, že myslím si, že táto oblasť je mimoriadne dôležitá pre spoluprácu medzi parlamentom a komisiou s pánom Butikoferom a ďalšími váženými členmi parlamentu už e, spolupracujeme niekoľko mesiacov pán Rubik, pán Florenc, pani Merkies, pán Butikofer a e, je myšlienka, že od roku 2000, v roku 2012 bude špecifická skupina ustanovená, ktorá sa bude e, venovať vzácným zeminám a to si myslím, že môže byť práve veľmi dobrý krok v rámci našich nasledovných činností. Dôvod, prečo je dôležité zapojenie všetkých inštitúcií, je úplne jasný. Vaša správa to popisuje veľmi dobre. Jedna časť, ktorá ma mimoriadne zaujala, bola, keď som e, cestoval z Mníchova do Štrasburgu, čítal som si opäť túto správu a skutočne nám jasne jasným spôsobom ukazuje na to, ako dodávka e, surovín je istou prekážkou konkurencie, schopnosti a hospodárskej súťaže v našich krajinách. A pán Dudikofer e, spomínal sumy, ktoré sa platia za suroviny a v pomere je to oveľa viac ako to, čo sa platí e, zamestnancom, teda prostriedky na mzdy zamestnancom E, tri piliere sú spomenuté, či dodávka v rámci Európu, dodávka mimo Európu, recyklácia a efektívne užívanie zdrojov. Toto sú tie tri kľúčové prvky a ja som veľmi rád, že parlament e, súhlasí s tým. Obnova je samozrejme mimoriadne dôležitá, pokiaľ chceme urobiť pokrok v oblastiach, ktoré chce riešiť stratégia, surovinová stratégia pre Európy. Musíme si byť vedomí a musíme dobre poznať celú reťaz z hľadiska perspektívy. E, Banský priemysel, ťažobný priemysel, e, tie všetky môžu byť veľmi dôležitými e, stimulmi na to, aby sme dosiahli pokrok v všetkých týchto oblastiach. A ja by som bol aj väčším optimistom, ako, eh, ako je spravodajca v tejto oblasti, i keď existujú isté Existuje istý odpor v niektorých členských štátoch, ale v každom prípade hospodárska súťaž dala zelenú rôznym iniciatívam a my teraz sa môžeme pozrieť na to, akým spôsobom eh, budeme spolupracovať eh, v otázke partnerstva pri inováciách. Ďalší bod sa týka diplomacie surovín, surovinovej diplomacie. Tam je veľmi dôležité, aby sa stala e, dôležitým pilierom našich medzinárodných vzťahov, v obchodných vzťahoch aj podobne. Urobili sme kroky v spolupráci s USA a Japonskom smerom k ušej spolupráci v tejto oblasti s Africkou úniou. Európska únia má prijaté spoločné akčné plány, spoločné stratégie a e, snažíme sa rozvíjať ťažobný priemysel e, e, ako i e, suroviny v spolupráci s Afrikou na kontinentálnej úrovni. V decembri sa uskutoční fórum, ktoré poskytne vzťahy, ktoré poskytne vstupy. Koncom oktobra budem v Moskve, v Rusku, alebo som v júni v Južnej Amerike, v Čile, Máme tam priateľov, s ktorými spolupracujeme. S Čile sme podpísali dohodu a snažím sa presadiť dohodu do konca roka s Argentínou a Brazíliou. A nezabudnite, že Čile je jeden z najväčších producentov litia a je to vysoko kvalitné e, litium. Budem veľmi rád, keď e, si budem môcť vypočuť. A keď som sa stretol s predsedom, tak sme hovorili o, význame strategického partnerstva s Európou v oblasti e, surovín. Pokiaľ ide o udržateľnosť, je dôležité, aby e, sa banské práce vykonali samozrejme pri rešpektovaní životného prostredia. Tiež sa musíme pozrieť na naše na náš výskum, inovačné aktivity a ďalej e, musíme skúmať ako využitie krajiny, pôda, banské aktivity, aby to všetko bolo v súlade so životným prostredím. S komisárom Potočným pracujeme v tejto oblasti. Je to samozrejme oblasť, ktorá spadá do veľkej miery pod kompetencie členských štátov, ale e, komisia môže zohrávať istú úlohu sprostredkovateľa a myslím, že môžeme tiež e, dosiahnuť istý pokrok. Budúci týždeň budeme pripravíme iniciatívu, vlajkovú iniciatívu k efektívnosti zdrojov. Som si istý, že e, tam ošetríme dôležitosť otázok, ako je recyklácia, niektoré príklady som už spomenul, ale je to len niekoľko príkladov z mnohých možných. A môžem povedať parlamentu, e, spolupracujeme so švedskou vládou a pred letnými prázdninami zorganizovala dôležité zasadnutie týkajúce sa surovín v, a v Baren, e, ťažba v Barencovom mori a tiež som sa stretol s novým premiérom Greenlandu, tam pôjdem onedlho a budeme sa tiež zaoberať touto otázkou. Grónsko chce riešiť množstvo z týchto problémov spolu s nami a má záujem na prípravu dlhodobej stratégie. E, ospravedlňujem sa, že hovorím trošku dlhšie, ako som mal, ale táto téma je tak dôležitá, pán predseda, že musíme hovoriť o nej v hĺbke, ale tieto vzťahy medzi komisiou parlamentov, ktoré sú veľmi silné v tejto oblasti, e, sú veľmi dôležité a musíme mať v skutku pevnú stratégiu, ktorá splní požiadavky a priemyslu ako aj životného prostredia. Ďakujem, ďakujem pánu Tajanimu a prosím teraz pána Broka. Ale žiaľ pána Broka nevidím, takže e, slovo dávam pani Šníbe Jastram. Pán predseda, dámy a páni, dovolte mi ako to už býva v parlamente zvykom, poďakovať sa pánu Butikoferovi za jeho správu. Ako spravodajkyňa pre e, politickú koherenciu v záujme vývoja som vďačná ITRE výboru za to, že mnohé podnety e, výboru pre rozvoj boli podchytené. Ako pán Butikofer už sám povedal, v otázke surovín ide o otázku, ktorá má veľký význam. Do roku 2050 e, tak aspoň e, počíta OSN s nárastom o 300%, pokiaľ ide o dopyt e, po nerastných surovinách. Táto diskusia sa musí vidieť v súvislosti s koherentnou rozvojovou politikou. Dovolte mi uviesť príklad. Rozvojové krajiny strácajú veľmi otáznými praktikami, ako aj nedostatečnými zmluvami s medzinárodnými e, firmami v tejto oblasti nerastných surovín sumu medzi, v rozmedzi 80 a 160 miliard dolárov. Pokiaľ sa pozrieme na porovnanie e, rozvojovej pomoci EÚ pre e, tieto krajiny, tak táto činí 8 miliard ročne. Takže to je skutočne ozaj len ako kvapka e, e, v mori. Je teda dôležité predovšetkým zamerať sa na transparentné iniciatívy ako ATI. Takéto iniciatívy však musia byť dlhodobé, preto vítam akékoľvek e, ponuky v rámci plánu pomoci pre Afriku E, do e, roku, od roku 2011 do 2013. Každý, každé jedno euro, ktoré sa použije na takéto účely rozvojovým krajinám, prinesie pridanú hodnotu 10 euro. Myslím si, že môžeme teda povedať, že to je ozaj účinná pomoc v porovnaní s e, mnohými inými opatreniami, ktoré sa robia dodatočne. Ďakujem, pani Šnibl. Pán Lange tiež nie je prítomný, ale áno, pardon. Dávam slovo pánu Langemu, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Pán spravodajca, dovolte mi, aby som sa pánu spravodajcovi poďakoval za túto náročnú e, správu. Pán komisár, e, Politika v oblasti nerastných surovín je veľmi dôležitá pre rozvoj európskeho priemyslu. Takisto e, rozmer obchodu je veľmi dôležitý, preto považujem za veľmi dobré, že táto politika v oblasti nerostných surovín v medzinárodnom meritku je vždy e, e, spájaná s dimenziou priemyslu. Sú tu dôležité niektoré body, dovolte mi spomenúť niektoré. Pokiaľ chceme zabezpečiť nerastné suroviny partnerskými dohodami, takto je možné jedine tak, že jedine vtedy, ak e, tie E, podniky, ktoré e, prakticky ťažia tieto nerastné suroviny, sa skutočne aj e, správne správajú teda zabezpečujú, dajme tomu, dôstojné podmienky pre ľudí, ktorí v tejto oblasti ťažobného priemyslu nerastných surovín pracujú. Po druhé si myslím, že musíme zabezpečiť aj to, že nerastné suroviny, ktoré používame, by nemali prichádzať z krízových oblastí a nemali by byť financované E, so skupeniami, ktoré práve týmito nerastnými surovinami zarábajú peniaze a vedú občianske vojny. Potrebujeme medzinárodný certifikačný systém pre e, ťažbu nerastných surovín, aby sme mohli skutočne zistiť, odkiaľ tieto nerastné suroviny prichádzajú, teda e, tiež akýsi otlačok. Tak tiež je potrebné zabezpečiť, aby sme neexportovali E, nerastné suroviny e, ilegálne. To znamená, všetky medzery, ktoré sa v zákonodárstve nachádzajú, musíme e, odhaliť musíme posilniť aj kontroly. Ak napríklad vo veľkom európskom prístave jedna jediná osoba zabezpečuje tento dozor, tak to nie je v poriadku. Skrátka, export musíme lepšie kontrolovať a postarať sa o to, aby monopolné a monopolné štruktúry e, boli odstránené a k tomu je potrebné e, podniknúť potrebné kroky. Ďakujem pánu Butikoferovi ešte raz aj pánu komisárovi. Ďakujem a slovo dávam pani Merkis. Ďakujem, pán predseda, pán komisár, vážený pán spravodajca. Ďakujem za e, túto prácu, za vypracované stratégie a ďakujem kolegovi tiež za input. Myslím si, že je to veľmi e, dobrá správa, mohli by sme ísť dokonca o mnoho ďalej. Ide o veľmi dôležitú tému, predovšetkým e, v tomto období ekonomickej a finančnej krízy, pretože ďalšia z kríza číha už na nás, ktorej však môžeme zabrániť. Je to kríza nedostatku nerastných surovín. Všetky e, nové ekonomiky chcú tieto, potrebujú tieto nerastné suroviny, takže aj tu sme pod určitým nátlakom. Páči sa mi, že e, táto zraniteľnosť EÚ e je zohľadnená. Musíme sa teda koncentrovať na to, aby sme z vlastnej síly sledovali to, čo môžeme v Európe ešte urobiť. Inovácia je podstatná preto, aby s e, tými nerastnými surovinami, ktoré máme, sme mohli pracovať a ich opätovne zužitkovať. Ale inovácia musí byť konkrétna. Čo vlastne myslíme pod pojmom inovácia? Kde e, existuje e, prakticky tá zmena paradigiem v tejto v tomto e, e, okamihu finančnej krízy. Musíme zmeniť naše správanie sa tak e, v oblasti priemyslu, ako aj u občanov. Ako to urobiť? Potrebujeme úplne iný ekonomický model. Nepostačí jednoduché zmeniť štruktúru governance u bank alebo u jednotlivých vlád. Potrebujeme jednoducho spoločnosť, kde ktorá je schopná pracovať s určitými záťažami. Musíme e, vyrábať e, produkty, ktoré sú ekologické a e, ktoré majú dlhú životnosť. To znamená, musíme urobiť všetko preto, aby sme chránili prírodu, aby sme mali rešpekt pred prírodou. Veľmi často sa stáva, že sa pozeráme na e, určité prírodné oblasti, ktoré by bolo možné využívať, ale v mestách e, bývame, e, tak povediac, na zlatých baniach. A to je tá oblasť, na ktorú sa musíme pozrieť. Skrátka, kolegovia predložili dobré návrhy a ja verím, že sa e, nám podarí ich e, presadiť e, v činy. Potrebujeme samozrejme dobré, dobré normy, aby sme vedeli, odkiaľ tieto nerostné suroviny pochádzajú a potrebujeme, opakujem ešte raz, inováciu. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz pani Sarbu. Ďakujem, predseda pán komisár, pán spravodajca. Najskôr by som chcela privítať eh, oznámenie komisie o surovinách a rovnako návrh eh, na vytvorenie stratégie Európskej únie v tejto oblasti. Chcel by som zúrazniť skutočnosť, že polnohospodárske produkty by mali mať osobitnú pozornosť eh, a treba zohľadniť to, že potrebujeme na globálnej úrovni zaručiť potravinovú bezpečnosť. Čelíme viacerým výzvam, čo sa týka súrovín v polnohospodárstve. Hovoríme o volatilite cien, trhov a tiež o znižujúcich sa zásobách potravín a nefunkčných nefunkčných potravinových reťazcoch. A tiež treba povedať, že stratégia musí zohľadňovať obchodné bariéry a text e, treba objasniť a dohodnúť z VTO a dúfam, že budúca stratégia Európskej únie tiež zohľadní všetky špecifika polnohospodárských trhov a tovarov a bude dodatočnou stratégiou na zaistenie bezpečnosti dodávky potravín. Ďakujem veľmi pekne. No a teraz sa e, rečníci v mene politických skupín a v mene EPP a pani Del Castillo. Diskutujeme o správe, ktorú komisia, diskutovali sme o tomu, čo predložila komisia a venovala sa špecifickej otázke, to je volatilita cien surovín a zvyšovanie dopytu zo krajín rozvíjajúcich sa krajín, najmä od Číny. Pokiaľ ide o moju skupinu, chceme poďakovať a chceme povedať, že súhlasíme do veľkej miery so správou pána Butikofera, pretože si myslíme, že používa aproximáciu, e, prístup, ktorý je uspokojivý, pokiaľ ide o e, suroviny a stratégiu e, z hľadiska ich prístupu k ním a ich využitie. V tomto zmysle si myslíme, že, exist- že táto správa je vyvážená medzi prístupom k surovinám, ktoré sú základné, ktoré sú kritické v rámci Európskej únie, ako aj mimo Európskej únie. Myslíme si, že sa vhodným spôsobom počiarkuje efektívne, dôležitosť efektívneho využitia surovín a zdrojov surovín a zároveň táto správa obsahuje množstvo návrh, ktoré sú veľmi zaujímavé v oblasti recyklácie a podobne v Európskej únie. Takže v mene mojej skupiny by som chcela povedať, že podľa nás je dôležité venovať sa tejto téme nie z hľadiska znižovania spotreby, pretože musíme, nesmieme zabudnúť na to, že potrebujeme hospodársky rast. A preto to, čo treba navrhovať, sú politiky efektívneho využitia týchto základných surovín, ako i politiky, ktoré reálne stimulujú a, hospodársky rast a ich využitie. Myslíme si, že tento dopad bude pozitívny, pretože opatrenia, a, ktoré navrhuje komisia, a, môžu viesť k tomu, aby sme e, mali transparentnejší trh v porovnaní s trhom, ktorý máme dnes a, a z, menšími množstvami možností pre, pre špekulácie. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz za socialistov a demokratov pani Ulfskok na 4 minúty. Nech sa páči. Ďakujem, predseda. Najskôr by som sa chcela pripojiť ku kolegom, ktorí podobne ako Judith Merkis, Bernlange, Lange, ako aj sám spravodajca už povedali, oni už povedali, že efektívne využívanie zdrojov, recyklácia a zhodnocovanie odpadu sú veľmi dôležité, keď chceme rast a súčasne chceme chrániť životné prostredie. Potrebujeme inovácie, musíme zmeniť naše konanie a zmeniť naše myslenie, ale a tiež by som chcela hovoriť o inej perspektíve, ktorá je dôležitá pre mojich voličov. Keď parlament začal, keď sa začal parlament zaoberať témou surovín, tak som išla do centra surovín, do Norboten vo Švédsku. Oni vedia, aké dôležité sú suroviny pre priemysel, rozvoj, vývoj, výskum No a tam som sa dozvedela, ako tento starý sektor prekvitá, ako sa otvárajú nové bane, a staré bane sa rozširujú, ako sa ďalej rozširujú technológie, ako sa zlepšuje kvalita a to kvôli zvyšujúcej, čoraz vyššej čoraz vyššom dopite. Globalizácia sa vrátila do Európy. Dopyt je z krajín za hranicami Európy. No a my potrebujeme tiež zasobovať náš vlastný priemysel. To je veľmi zaujímavé. A ja by som komisárovi Tajanimu chcela povedať, treba ísť do Grónska, na, úplne na severe, alebo sever Európy. na mnohých eh, kvalifikovaných eh, odborníkov, výskum, eh, suroviny najlepšej kvality No a pracovné podmienky sú tiež veľmi dobré pre ľudí, ktorí pracujú v tomto sektore. No a dá sa urobiť skutočne veľmi veľa. Dá sa urobiť ísť aj viacej, ale nemusíme ani odchádzať z Európy. Stratégia e, pre využívanie surovín je tiež e, uznanie strany EÚ. Vidíme, akú dôležitú úlohu zohráva Severná Európa v rámci priemyselného rozvoja. No a na severe Švedska som sa naučila tiež, aká dôležitá je fungujúca infraštruktúra pre regióny, ako je pre priemyselné centrá. Je to rozhodujúce pre efektívny rast. Parlament chce, aby nové usmernenia pre EÚ, infraštruktúr, infraštruktúra programa, ten programy zohľadňovali tie potreby, že e, suroviny treba dostať do priemyselných centier. A na to treba predkladať konkrétne návrhy. A ďalej je tu perspektíva rozvoja, o ktorej sa už hovorilo. A hlavným východiskom je, že súroviny treba získavať aj v zahraničí, ale týchto, týchto krajiny musíme vnímať ako rovnocených partnerov. Je nepripustné, aby sme sa vrátili k nejakej, nejakému neokolonializmu alebo starých koloniálnych časov. Tomu musíme predísť. Je mnoho dobrých partnerstiev, ktoré sa dajú využívať aj do budúcnosti. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz v mene Alde pani Ek na 3 minúty. Nech sa páči. Ďakujem predseda. Európa stojí pred uh, veľmi ťažkými časmi, pretože Európania sme sa ocitli v globalizovanom svete a čelíme obrovským výzvam zabezpečiť prosperitu a boj proti klimatickým zmenám. No a v naschádzajúcom 10 ročí potrebujeme reštrukturalizovať hospodárstvo na to, aby sme zarestili e, inteligentný, inkluzívny a udržateľný rast pre celý kontinent. No a to sú výzvy stratégie 2020 a rovnako e, by mali byť tiež prioritami úspešnej stratégie pre suroviny. Výzvy nesmieme podceňovať a podľa niektorých odhadov a investície potrebné pre, e, pre rôzne sektory budú 40 miliard eur do roku 2050 na to, aby sme to zaistili. Zabezpečenie dodávok surovín je kľúčom k budúcnosti. Európa je lídrom v zelených technológiách. No a čím zelenšie sú hospodárstva, tak tiež ale čoraz viac sú, sú, súperia o Mm, vzácne materiály a súroviny. No a túto stratégiu treba prepojiť s inými politikami EÚ a lepšie ju prepojiť napríklad e, priemysel, e, výskum, e, doprava, trvalo udržateľný rozvoj. Hlavne v čase krízy potrebujeme reálne, reálny rast a reformy zamerané naň stratégia na základe obchod, voľného obchodu a v súvislosti s inými politikami zlepší prístup k surovinám pre európske spoločnosti. Okrem zeleného a trhového, tak stratégia EÚ pre suroviny musí tiež zaistiť, že tak rozvinuté ako rozvojové krajiny budú môcť benefitovať a, z, a využívať suroviny použijú mechanizmus ekvataita a osobitnú pozornosť vy, vy, vyžadujú zraniteľné štáty a, a na to, aby sa zaistilo, že súroviny sa nebudú využívať na financovanie konfliktov. Európa potrebuje a, akciu inovácie a zrušiť bariéry v tretich krajinách. Nepotrebujeme, nepotrebujeme stratégiu skladovania a, a hromadenia a zriedkavých a vzácných materiálov. Európa tiež musí využívať materiály, ktoré máme my. A na rozdiel od eh, pochybnosti Európa ešte stále má veľké prírodné bohatstva so svojimi minerálmi, kovmi a mm, lesmi. Severná Európa eh, môže udržateľným spôsobom eh, spĺňať dopyt v Európe. A s udržateľným riadením našich zdrojov a ak to spojíme s reformou vnútorného trhu, tak dokážeme byť konkurencieschopným hráčom v budúcnosti. No a chcel by som poďakovať ešte spravodajcovi k veľmi dobrej správe. Ďakujem pekne. Thank you, Madam Ek. Mr. Eik. Ďakujem pekne, pani Ek. A teraz v mene zelených pán Eichhout. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj spravodajcovi a ďakujem komisárovi Tajanimu za jeho slova k tejto správe. Zdá sa, že sme si zajedno v tom, že, e, dobrá, že chceme všetci dobrú stratégiu, pokiaľ ide o suroviny. Ale ja to musím povedať e, trošku ostrejšie. Pokiaľ si prečítam túto správu a správu komisie, sú tu veľké rozdiely. Som rád, že pán Tajani sa teší správe parlamentu, ale stratégia predsa len musí byť iná. V správe komisie ide o boj s Čínou, o medzinárodné suroviny, ktoré sa musia dostať do Európy a pokiaľ to nebude možné, tak potom bude potrebné pracovať v Európe na tom. Ale to si myslím, že je nesprávne poradie a to vidieť aj v tejto správe. V prvom rade musíme my efektívne pracovať s našimi surovinami. Jednoduchý prípad je napríklad eh, recycling. Pokiaľ jednu tonu eh, kameňa váni. Máme, máme z toho 2 gramy zlata. Jedna tona elektronického odpadu e, dá 150 e, e, mg zlata a to je o mnoho efektívnejšie. Musím teda povedať, že je potrebné stimulovať európsku priemyselnú taktiku. Musíme teda zabezpečiť recycling predovšetkým v Európe. Hovorili ste o tom, že musíme zohľadniť životné prostredie. Áno, z ich určite, ale v žiadnom prípade na Severnom pole je potrebné, aby sme e, zabezpečili konkrétnu politiku. Nejde len o to, aby sme hovorili e, vyjadrovali pekné slova. Pokiaľ ide o kontakt rozvojovým krajinám, ide tiež o diplomáciu, ale to e, musí zohľadniť aj e, pán e, komisár e, de Gucht. Ďakujem. A teraz dávam slovo pani Gelling. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som tiež chcela poďakovať správodajcovi za správu, ktorú som si veľkým záujmom prečiť, ale ja som sledovala túto správu ako teňová spravodajkyňa na výbore Envy No a diskusia tam mm, sa sústredila na niektoré veľmi konkrétne oblasti a okruhy tejto správy. Je jasné, že potrebujeme zvážiť stratégie pre recikláciu a efektívne využívanie zriedkavých surovín, ale treba zajistiť, že nebudeme zbytočne komplikovať túto záležitosť. Stratégia je stratégia a v, už názve má efektívne a účinné môže sa stať, že až veľmi začneme predpisovať veci, musíme nechať oči otvorené. Mhm. Zoberme si ako príklad urban mining. to je veľmi dobrá koncepcia. Ja som z krajiny, kde mm, sa už veľmi dlho využíva vyhadzovanie odpadu na skládky. A určite sa nájdú spôsoby, ako to využívať. Ale musíme byť opatrní. Skládky vytvárajú skleníkové plyny a staré skládky, ktoré sú zakonzervované, môžu, môžu vyprodukovať veľmi nebezpečné plyny a preto treba byť opatrný. Potrebujeme podrobné zhodnotenie dopadov. A podobne doskladovanie treba voči tomu sa treba zachovať tiež opatrne. Hovoria sa tu, hovorí sa tu o narúšaní, narúšaní trhových vzťahoch a špekulácií špekuláciách na trhu. Ja si myslím, že poslednou vecou, na ktorú by sme mali urobiť, eh, ako reakciu je hovoriť o zhromažďovaní a skladovaní súrovín, pretože to naruší ešte viac trh a iste nás to niekam neposunie. Takže z vo všeobecnosti Vítam túto správu, ďakujem spravodajcovi a teším sa na, u, už na ďalšiu spoluprácu e, v nasledujúcich rokoch, pretože toto sme len na začiatku. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Girling. A teraz pani Matias v mene GUE na 1,5 minúty. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. A ja by som chcela zablahoželať spravodajcovi k jeho práci, aj pokiaľ ide o e, popis e, aktuálnych e, potrieb v oblasti surovín. Pán Butikov aj zdôrazňuje rizika, ktoré vznikajú pre životné prostredie. To sú všetko pozitívne body správy, ktorá tu bola predložená. Avšak si myslím, že našu pozornosť musíme zamerať aj na návrh komisie. Nesúhlasím s modelom, ktorý bol predložený. Ide o diplomáciu v oblasti surovín E, čo sa týka e, mechanizmu e, monitoringu na úrovni G20 alebo G8, to si vyžaduje podľa môjho názoru rozdelenie sveta na krajiny, ktoré sú odkázané na krajiny, ktoré majú nerastné suroviny a na druhej strane sú to rozvojové krajiny, ktoré majú suroviny, ale nemajú prístup k týmto surovinám sú e, tu určité síly, ktoré chcú zabezpečiť e, prístup k surovinám za, za e, každú cenu. Ale to je spôsob myslenia, ktorý je orientovaný do minulosti. Diplomácia v oblasti súrovín, teda tento model v žiadnom prípade nie je priateľný. V žiadnom

Ja tež ďakujem, pán poslanec. Nyní má slovo pán Coukalas na dve minuty. Ďakujem pekne. Pán predseda, dovolte na úvod, aby som vyjadril svoju spokojnosť so skutočnosťou, že vedieme rozpravu o účinnej, o stratégii EÚ pre suroviny a tiež chcem povedať, že považujem túto prácu túto správu za veľmi kvalitnú. Myslím si, že v skutku pokrýva e, hlavné parametre, požiadavky, pokiaľ ide o environmentné, ekonomické požiadavky, ktoré sú kľúčové pre potreby Európskej únie. Potrebujeme mať stratégiu, ktorá pomôže rozvojovým krajinám a zároveň aj napomôže konkurencieschopnosti Európy. Potrebujeme niečo, čo podporí európsku produkciu a samozrejme umožní nám získať viac surovín doma, e, zároveň pri ochrane životného prostredia, vytvorí to viac pracovných e, príležitosti a tiež e, kvalifikovanú pracovnú silu. Je dôležité, aby sme e, je dôležité si uvedomiť, že pracujeme v medzinárodnom e, prostredí a znižujúce sa zdroje treba skutočne treba zobrať do úvahy. Pokiaľ ide o o vzácne druhy zemín, o tom sme už hovorili, ja som už Európskej komisii položil otázky. Tieto vzácne zeminy sú v skutku mimoriadne dôležité a častokrát sa to nedostáva do novín, ale je to veľmi dôležité. A pokiaľ sa nám podarí pripraviť vhodnú stratégiu v Európskej únii k surovinám, tak budeme potrebovať rozhodnú politiku v oblasti vývoja a výskumu v Európe, ktorá bude musieť, ktorá bude mať dopad na naše medzinárodné vzťahy. Toto by mohol byť prvý krok e, smerom k vhodnej stratégii v oblasti vzácných zemín a ja som na to vyzýval už pomerne dlho. Musíme sa pozrieť dobre na otázku cenu vzá, ceny vzácných zemín a ďalšie environmentálne aspekty. Ďakujem. E, ďakujem. Pán Gerek, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení kolegovia. Politika zdrojov vedie, môže viesť k monopolizácii, pretože zdroje sú nerovnomerne distribuované vo svete. Európska únia musí byť férová v spôsobe využívania zdrojov energetické vstupy sú jedným z e, efekt, e, smerom k efektivite. Daňové stimuly e, sú tiež dôležité pri pri zdrojoch, pri ich priťažení týchto materiálov. Energetické zdroje, sa, mnohé energetické zdroje získavame e, z Ruska. Recyklácia má obrovský potenciál, využi, e, vyžaduje si ďalší potenciál, ďalšie inovácie, materiálové inžinierstvo, to je e, náhrada zdrojov náročných na energie ďalšími, to je práve spôsob cestou späť. Čiže napríklad väčšie využitie dreva v stavebnom priemysle a snaha nájsť alternatívy kovom pri eh, strojov, pri eh, strojoch. Materiály z, so špecifickými vlastnosťami, ako napríklad vzácne zeminy sú e, kľúčové z hľadiska boja proti klimatickým zmenám. Ďakujem pekne, pán Grek, pán Tojrena, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne aj spravodajcovi, pánu Butikoferovi za veľmi dobrú správu. Vážený pán komisár Tajani, dnes večer ste dali jasný signál a to je pre nás e, znakom nádeje, pretože na začiatku pri pred pri predstavovaní stratégie komisii neboli naše očakávania splnené. Je to v skutku kľúčová otázka z hľadiska hospodárstva, pracovných miest a podobne. Preto koherentná stratégia je nevyhnutná. Samozrejme, potrebujeme tri piliere. Zabezpečenie našich vlastných surovinových potrieb, po druhé stratégiu v oblasti re- recyklingu a zvýšenie efektívnosti, ale tiež potrebujeme partnerstva s hlavnými dodávateľmi surovín vo svete. A pozmeňovacie návrhy liberálnej frakcie sa koncentrujú na to, aby sme zapojili aj vedcov silnejším spôsobom do týchto stratégií, pretože existujú mnohé moderné techniky, akým spôsobom využiť napríklad e, morské, e, napríklad dno e, oceánu a mori a tu práve Európska únia môže aj v niečo ponúknuť krajinám tretieho sveta. A my ako liberáli si myslíme, že pritom treba zohľadniť to, že malé a stredné podniky potrebujú najmä našu a, pomoc. Veľké koncerny si dokážu zabezpečiť sami suroviny, ale malé a stredné podniky potrebujú spoločnú stratégiu a preto vás vyzývame a spolupracujme spali, spolu členské štáty eh, nech vytvoria dobré partnerstva s dodávateľmi a zdrojov a e, v jednej ruke s rozvojovou politikou. To musí byť cieľom tejto politiky, surovinovej politiky. Ďakujem pekne. Pani Figurejdo, náš nasledovný reč, rečník. Ďakujem pekne. Pán predseda, súhlasíme s tým, že potrebujeme efektívnu stratégiu pre suroviny. Nemôžeme mať situácie ako situácie v roku 2007-2008, kedy mnohé suroviny boli príliš drahé alebo neboli jednoducho k dispozícii z dôvodov špekuláciách, špekulácií na trhoch so surovinami. Čiže e, fyzický trh nemôže byť takýmto spôsobom poškodený finančnými trhmi a to sa stalo v Európe. Skutočne musíme ukončiť takéto druhy špekulácií, ktoré spôsobia nedostupnosť surovín. Nemôžeme jednoducho hovoriť o transparentnosti, musíme ísť ďalej Potrebujeme oficiálne spolahlivé informácie o zásobách, o uložiskách surovín, aby nedošlo k prerušeniam dodávky. Musíme lepším spôsobom poznať geologické zdroje, ktoré existujú v Európe, ich využívanie, ťažba. V Európe potrebujeme environmentálne a sociálne pravidlá a samozrejme suverenita a záujmy Eh, krajiny, v ktorých tieto zdroje existujú, tie musia byť zohľadnené. Pokiaľ ide o tretie krajiny, teraz mám na mysli najmä Afriku, tu sa musíme ubezpečiť, aby sme neviedli novú formu kolonializmu. Musíme využívať správnym spôsobom suroviny, musíme ich vhodným spôsobom recyklovať a využiť ich do čo najväčšej možnej miery. Môžeme ich využiť opäť alebo e, zapojiť ďalšie suroviny a následne vytvoriť ďalšie príležitosti pre priemysel pri rešpektovaní životného prostredia. A verím, že všetky tieto aspekty budú zohľadnené. Ja ďakujem. Pán Belder, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Prístup k surovinám je rozhodujúci pre blahobyt európskych občanov. A situácia v tejto oblasti e, musí byť prioritná. Teda sledovanie tejto situácie je potrebné zabezpečiť stabilitu a zabezpečiť reguláciu trhu, aby sme e, si kladli otázky, pokiaľ až môžeme ísť. Potenciál v oblasti recyklingu a diverzifikácia zdrojov musia byť rovnako využité. To znamená potrebujeme zodpovednú politiku v jednotlivých <clears throat> krajinách. Potrebujeme európsky rámec. E, čo sa týka e, e, konfliktových minerálov, je potrebné zabrániť tomu, aby normálne obyvateľstvo netrpelo v touto oblasťou ťažby. Takisto je potrebné, aby sa dodržiavali ľudské práva. Potrebujeme však stabilný trh. Pani Hybna, Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pán komisár eh, Tajani. Vďaku chcem vyjadriť eh, aj pánu Butikoferovi, ktorý ako spravodajca pripravil veľmi dobrú správu. Dnešná téma je veľmi dôležitá. Zdroje potrebujeme nielen Európa, ale celý svet potrebuje e, zdroje. Potrebujeme stratégiu, ktorá by mala byť úspešná a ktorá e, by e, určila nový smer, čo sa týka používania zdrojov. Prírodné zdroje suroviny sú prakticky základom každého, každej ekonomiky, tak európskej ako aj celosvetovej E, ovplyvňujú teda e, kvalitu nášho života. Musíme sa preto snažiť pracovať e, aj pre budúce generácie. Nie len naša generácia by mala využívať suroviny, musíme niečo nechať aj pre budúce generácie. Európska ekonomika by mala byť konkurencieschopná, mala by produkovať menej CO2 emisí, a musíme sa zaoberať samozrejme aj odpadom, ktorý obsahuje mnoho e, cenných surovín. E, táto cesta bude vyžadovať mnoho peňazí, ale budeme potrebovať tiež e, zmeny v sociálnej sfére. Potrebujeme nové technológie Potrebujeme nové e, zmeny v oblasti e, ochrany energií. Takisto sa musíme zaoberať znížením CO2 emisí. Preto je veľmi dôležité, aby naše stratégie aby sa v rámci týchto stratégií nezameriavali len na našu e, generáciu, ale aj na nasledujúce. Ďakujem. Pani Mena. Ďakujem. Pán predseda, pán komisár, na úvod by som chcela poďakovať spravodajcovi za túto veľmi hodnotnú správu Európa a potrebuje veľmi účinnú stratégiu, ako sme si už viackrát vypočuli. A to je jediný spôsob, ako zabezpečiť pre budúce generácie tie kritické o súroviny. Ja som veľmi rada, že výbor v rámci tejto správy zohľadnil tie veľké zásoby v lesoch a arktických oblastiach Severnej Európy, oni mohli zohrávať veľmi dôležitú úlohu v budúcnosti. Komisia by urobila dobre, ak by povedali, ako využívať, aby zistili, ako využívať európske zdroje udržateľným spôsobom. Umožnilo by nám to znížiť naš, našu závislosť od dovozov z tretich krajín. Arktické oblasti majú obrovský potenciál, napríklad vzácne zeminy by znížili našu závislosť od, do, od dovozu patrí sem aj zdaňovania a ví, vítam, že e, výbor povedal nie zdaňovaniu zdrojov. Toto nie je čas ani miesto e, na uvalovanie daní. To by neviedlo k účinnosti využívania zdrojov a ešte niečo k lesom, lesným porastom ako zdrojov materiálu a energie. Ľutujem, že lesy nie sú zahrnuté náležite do tejto správy, pretože oni sú zdrojom súrovín a budú súčasťou akékoľvek zeleného hospodárstva v budúcnosti. Ďakujem pekne. Pani Manner a teraz pani De Lange. Ďakujem, pán predseda. Mnoho bolo povedané o význame dobrej stratégie v oblasti surovín. Ja by som chcela byť konkrétnejšia. Vezmem fosfáty. Fosfáty sú veľmi dôležité pre rast rastlín. V 50. až 90. rokoch e, zásoby fosfátov sa úplne vyčerpali. Súčasne rastie obyvateľstvo e, Zeme, e, teda budeme mať 9 miliard obyvateľstva na našej Zeme kvôli. Tu môžeme niečo urobiť, pán komisár, a to tak, že v Európskej únii sa e, budeme e, venovať e, novej technológii a síce kvaseniu hnoja. Je to situácia win-win, kde získajú obidve strany. Túto inováciu môžete podporiť dobrými projektami, pán komisár, a to tak, že E, sa e, prakticky využijú štrukturálne fondy alebo e, rozvoj vidieka. Tento minerálny koncentrát tiež môžeme definovať ako umelé hnojivo a nie ako primárnu surovinu, ako je tomu teraz. To je jeden príklad. Pokiaľ sa teda zo slov stanú konkrétne činy, môžeme skutočne získať veľmi dobrú stratégiu pre oblasť surovín. Pevne verím, že pán komisár bude konkrétny a povie nám, kde by v budúcnosti takéto kroky chcel zaviesť. Ďakujem. E, pani Tikao. Ďakujem pekne, predseda. Pán komisár, vďaka, ďakujem spravodajcovi za spoluprácu a za to, že zohľadnil pozmeňujúce návrhy ktoré boli predložené Európska únia, závisí od dovozov surovín no a dopyt sa bude v budúcnosti ešte zvyšovať. A zvyšuje to aj rozvoj technológií vzácne kovy a vzácne zeminy. A s ním sa obchoduje na globálnej úrovni. Trhy nie sú transparentné a objemy, ktoré sa predávajú a kupujú, sú veľmi nízke. Zácne zeminy sa využívajú na e, výrobu monitorov alebo mobilných telefónov a to sú, sú tiež základom pre výrobu magnetov pre veterné turbíny, e, meniče, automobily, optické vlákna, supervodiče, Zácne zeminy sú dôležité a tak e, hospodárstvo EÚ bude efektívne a ekologické. Chcela by som vyzvať komisiu členské štáty, aby v budúcom rámcovom programe pre výskum vyvinula a vypracovala výskumný program a program pre inovácie, ktorý eh, dokáže zajistiť budúcnosť súčasných materiálov a rovnako chcem zdôrazniť potrebu investovať do recyklácie eh, zácných materiálov, pretože ťažba, recyklácia alebo ťažba a používanie má veľký dopad na životné prostredie a dôležité je, aby Európska únia zriadila partnerstva s krajinami, ktoré sú bohaté na zdroje, tak tie severoamerické, Austrália, Mercosur, Ázia, Európska únia musí podporiť rozvojové krajiny ako India a Brazília, ktoré majú veľa súrovín a zdrojov. A rovnako poukazuje na 5. summit medzi EÚ a Brazíliou, ktorý sa uskutoční 4. oktobra v Bruseli. Dostupnosť súrovín je dôležitá pre rozvoj EÚ a preto žiadame komisie, aby odporúčanie tejto správy um, boli pretavené do konkrétnych krokov a žiadame komisiu, aby periodicky aktualizovala zozname. Ďakujem pekne. Teraz ďalší rečník, pán Florenc. Milý Reinhard Putikov, ďakujem za veľmi dobrú a vyváženú správu. Veľmi som sa jej potešil. Táto správa určite prispieje k tomu, že problém povedomia sa trošku e, postrčí dopredu aj v komisii Čakali sme dosť dlho na túto správu. To určite e, nebolo vinou pána e, komisára Tajaniho, ale všetkých e, ostatných zúčastnených. Mám však informáciu z posledného zasadnutia Rady pre životné prostredie, kde sa hovorilo o tom, že táto správa E, bola podporená. Potom sme sa dostali k e, bodu číslo 2 a to bola smernica o elektronickom, odpade a zrazu boli všetci solidárni, e, pokiaľ šlo o to, aby sa podchytili všetky normy. Rada sa nedokázala dohodnúť s komisiou, čo je skutočne zriedkavé. Som preto veľmi rád, že pán komisár Podočník sa vyjadril proti. Takže pevne e, verím, že e, sa e, táto otázka vyrieši. Potrebujeme jednoducho vysoko inovatívne technológie a preto to jednoducho ani nejde ináč, než že budeme ďalej spracovávať cené suroviny ja sa e, možno tak trošku e, odlišujem v názore e, od niektorých e, kolegov, ale e, ten, e, kto e, o, nepríjma diplomáciu e, v oblasti surovín, e, tak má možno iný názor na to e, než ja. Ja e, v každom prípade e, tvrdím, že potrebujeme e, spojencov e, v, medzi E, rozvojovými krajinami. zkrátka potrebujeme nájsť e, nejaký e, vhodný spôsob, aby aj tie krajiny, kde sa tieto nerastné suroviny ťažia, z toho mali nejaký zisk. Myslím si, že tu ide predovšetkým o náhradu surovín, ktoré máme dnes, napríklad meď, napríklad E, medené e, potrubia v budúcnosti e, budú už minulosťou. zkrátka tu je určitý potenciál aj v oblasti priemyslu. FFA je tiež veľmi dobré, ale táto smernica je teda v poriadku, ale my si myslím, FFA smernicu E, nemôžeme použiť e, proste ako e, zbraň v oblasti politiky surovín. Tretí pilier bol spomenutý viacerými. Politika recyklingu, opätovného zúžitkovania surovín je veľmi dôležitá. Ďakujem. Ďakujem, pán Florenc. A ďalším rečníkom je pán Tavajdy. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Tento rok sa, zaoberáme otázkou, alebo sme si eh, vyberali eh, tému na výročnú konferenciu a zvolili sme si otázku súrovín. A toto je jedna z najdôležitejších víziev, ktorým v Európe čelíme. A som rád, že spravodajca to tak eh, dobre napísal do svojej správy. Správa Beauty Coffer skutočne hovorí o otázkach recyklácie a opätovného využívania odpadu. Je to skutočne dôležité. Percentá sú momentálne veľmi nízke, približne 5%, 5 eh, v Európe, pričom Izrael eh, využíva opätovne takmer 75 eh, odpadu z niektorých súrovín. No a ak by sme mali, keď eh, prišlo v Maďarsku eh, k zosuvu pôdy, tak mnohí experti prešli a hovorili o opätovnom využívaní to bahna, ale technológia bola taká drahá, že nikto, nikto do toho nechcel investovať. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pán Stolojan. Nech sa páči. Ďakujem pekne, predseda. Ja oceňujem iniciatívu komisie. Chcel by som poďakovať spravodajcovi a ďalším kolegom v Európskom parlamente, ktorí prispeli ku kvalite tejto správy. Európske spoločnosti sa musia zaoberať intenzívnou hospodárskou súťažou e, zdrojov materiálno a táto súťaž a konkurencia bude ešte agresívnejšia kvôli tomu, že čelíme demokratickému e, nárastu v krajinách rýchlo sa rozvíjajúcich. No a súťaž, súčasne e, čelíme zvyšujúcim sa hospodárskym aktivitám v týchto krajinách. No a to zvyšuje dopyt ďalej lokalizácia týchto zdrojov v niektorých krajinách a ešte viac komplikuje túto súťaž. Niektoré krajiny chcú politicky využívať zdroje, ktoré majú, no a preto nie náhodou vlády niektorých krajín majú priemyselné politiky, ktoré e, podporujú spoločnosti v rámci tejto hospodárskej súťaže. My musíme vidieť, že niektoré krajiny využívajú verejné financie na používanie tých, dosávanie výhod. Európska únia nemôže ostať neaktívna. No a preto oceňujeme túto stratégiu a smerovanie tejto stratégie. My musíme pomôcť pri oddelovaní energetickej účinnosti od súrovín. No a súčasne na úrovni Európskej únie musíme podporiť európske spoločnosti ešte viac. A to politikami, ktoré podporia strategické aliancie a strategické súkromné investície krajina, ktoré majú, sú bohaté na zdroje. A rovnako treba zabezpečiť rovnaké podmienky pre obchod. Ďakujem pekne. A teraz e, slovo dostáva pán Rojl. Ďakujem, pán predseda, pán komisár, milé kolegyne a kolegovia. Mnohí hovorili o tom, aké dôležité sú suroviny pre konkurencieschopnosť, ako aj pre e, budúcnosť európskej ekonomiky. Mnohí poukázali na to, ak, ako veľmi v podnikoch e, závisíme na minerálnych surovinách. A posledný príklad e, je e, firma, ktorá vyrába úsporné žiarivky. Tam došlo k značnému narastu cien práve kvôli spomenutým zásným zeminám. Ďakujem pánu Budikoferovi za to, že sa v tejto správe podarilo vo vyváženej forme nájsť odpoveď na tieto otázky. To znamená, e, nie je ani tak e, dôležité, či e, každý e, sám môže prezentovať svoj názor, ale je potrebné vidieť súvislosti. Preto si myslím, že prístup komisie s ospomenutými troma piliermi je veľmi dôležitý. Musíme hľadať nové zdroje surovín aj v Európe. Napríklad musíme zvažovať nové technológie. Pán kolega Florenc hovoril o tom, že tam e, určite dôjde k protirečeniu so e, e, zákonodárstvom, ale jednoducho musíme hľadať tieto nové zdroje surovín. Musíme, myslím si, veľký potenciál je aj v oblasti opätovného zužitkovania surovín Skrátka musíme sa pozrieť na túto otázku e, diferencovanie. Je to aj otázka medzinárodných vzťahov, e, diplomácia v oblasti surovín. V žiadnom prípade e, nesmieme túto diplomáciu považovať za akýsi prostriedok utláčania niektorých rozvojových krajín. Tomu tak v žiadnom prípade nie je. Je dôležité, aby sme my v Európe mohli využiť tento potenciál, ale musí to byť samozrejme v slušnej e, forme. Ale e, Komisia napríklad predpisuje, ako by sa suroviny mali e, používať. To myslím si je tá nesprávna cesta. Som vďačný za to, že aj e, u komplikovanej témy zdanenia e, sme našli správnu cestu. bolo by dobré, aby skutočne táto formulácia zostala uchovaná väčšina e, e, parlamentu je, e, názor väčšiny parlamentu je dôležitejší ako názor jedného človeka. Ďakujem, pán Marinesku. Ďakujem pekne, pán predseda. Európa čelí výzvam a príležitostiam, pokiaľ ide o suroviny. A výzvy by sa mali zmeniť na príležitosti, aby sa posilnila priemyselná sila Európy. Potrebujeme európsku stratégiu e, v oblasti inovácií, aby sme sa zamerali na efektívne využívanie surovín v Európe. I využitie energií a surovín zo strany európskeho priemyslu, ich efektívne využívanie prispeje výrazným spôsobom k ich väčšej konkurencie schopnosti a udržateľnosti a zároveň zabezpečeniu dodávky. Európska únia by mala vytvoriť partnerstva, existujúce partnerstva s tretimi krajinami a skonsolidovať rokovania, pokiaľ ide o suroviny. Môžeme mať medzinárodnú platformu, ktorá zabezpečí dodávku surovín, e, potrebných surovín pre Európsku úniu z tretich krajín. Európska, kun, e, Európska komisia by mala e, počiarknúť dôležitosť surovín, ako aj e, budúce zapojenie e, rôznych inštitúcií do tohto procesu. Ďakujem a teraz prichádzame ku Catch the Eye. Pani McGuinness by chcela hovoriť. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár a spravodajca. Ďakujem pekne za vašu správu, ktorá v širšom zmysle môžeme s ňou e, súhlasiť. Myslím, že táto Rozpráva je zaujímavá, keď hovoríme o špecifických surovín a chcem podporiť eh, pripomienky pani Dulanny, pokiaľ ide o fosfor a jeho pokles a ako sa musíme znova pozrieť na to, ako budeme eh, produkovať potraviny v Európskej únie i globálne a uh, zohľadníme tie suroviny, ktoré sú kľúčové z hľadiska produkcie potravín a existuje mnoho ďalších a vy ste zohľadnili vo svojej správe pripomienky výboru pre polnospodárstvo a za to som vám ďačná. Keď však ide o tri prilery, piliere, nehovorí o polnohospodárstve a potravinách a o ďalších. A myslím si, že to je chyba. Jedna z najkľúčovejších oblastí podľa mňa pre svet a pre Európsku úniu je potravinová bezpečnosť. A potrebujeme suroviny na výrobu potravín a mnohé z nich, ktoré idú do výroby potravín,

sú niektoré známe kovy, ako je napríklad meď, ale aj také, ktoré sú dôležité a, a sú v zemi. A ako iste vieme, nie len, že ich je nedostatok, ale aj spôsobujú politické konflikty. Pokiaľ ide o Čínu, ktorá dodáva veľk, veľkú časť kovov, tak práve tu si musí Európska únia premyslieť ako ďalej a podporovať dlhodobo, e, čo si vyžaduje veľmi dobrú stratégiu. Dlhá doba 5 až doba 5 až 10 rokov slúži na to, ktoré suroviny musíme pokryť z dlhodobého hľadiska a zároveň zohľadniť to, že Čína v Afrike aj v Mongolsku a v Afganistane si zabezpečila suroviny na mnohé roky. Pritom treba zohľadniť Eh, elektrošrot, ako aj zvyšujúce sa ceny surovín, eh, čo samozrejme eh, zohráva významnú úlohu. Ďakujem pekne, pán Melcer. Pán Kelis, nech sa páči, ďalší rečník. Ďakujem pekne, pán predseda. Je veľmi dobré, že sa zameriavame na túto tému, pretože bez rozumnej stratégii o surovinách nemôžeme e, dospieť k nejakému pokroku. Aj keď ste najlepším futbalovým trénerom na svete, nemôžete urobiť veľa bez samotných materiálov, áno, bez hráčov. A tak ist, to isté platí aj pre a, túto oblasť. Musíme poblahoželať spravodajcovi za jeho prácu, pretože pokiaľ Európa chce byť konkurencieschopná vo svete, potom je vitálne, základné, aby sme mali neustály e, pravidelný zdroj e, surovín. A je dôležité, aby e, sme mali k ním dobrý prístup. Našim cieľom je byť priaznivý voči životnému prostrediu, na tom sa tiež samozrejme zhodneme. A potom otázka recyklácie. To je ešte stále v mnohých prípadoch len v začiatkoch. Uh, isté zdroje sa dajú využívať znova a znova uh, ďalej a je dôležité rozšíriť túto oblasť. A ďalšia vec, ktorú spomenuli mnohí, uh, mnohí. Uh, hovorí sa, že Čína kontroluje 90 zácných zemín. Čína kontroluje 97% ich. A vzácne zeminy sú mimoriadne e, dôležité z hľadiska budúceho roz, e, rozvoja. Musíme túto otázku riešiť. Nemôžeme mrhať časom. Chceme byť konkurencieschopní, musíme skutočne pracovať na tom, e, na tejto stratégie a blahoželám spravodajcovi. Ďakujem pekne, pán Kelly, pani Dancila, nech sa páči tim cu toii că európa se confruntă atât cu. Ďakujem pekne, pán predseda. Európska únia eh, musí riešiť výzvy, úlohy a v oblasti surovín. Politiky, ktoré si eh, vyžadujú suroviny, sú veľmi dôležité, pokiaľ ide o priemyselnú politiku alebo medzinárodný obchod. A zároveň i eh, z hľadiska horizontálnych politík, ktorí ktoré si vyžadujú interné ako aj externé prvky. Verím tomu, že v tomto kontexte efektívny monitoring týchto politík je dôležitý z hľadiska efektívneho vykonávania stratégií. E, potrebujeme silnú koordináciu medzi Európskou komisiou a členskými štátmi a neustály proces monitoringu, v ktorom parlament bude informovaný o tom, čo sa deje v tejto oblasti. Potrebujeme výročnú správu o pokroku. Chcem poblahoželať tiež spravodajcovi. Ďakujem. A teraz pán Rossi, nech sa páči. E- Ďakujem pekne, pán e, predseda, vážený pán komisár Tajani. V každom prípade zníženie spotreby e, surovín vedie k mnohým výhodám pre životného prostredia, menej odpadov, menšia potreba ťažby a zároveň aj seriózna priemyselná politika musí zohľadniť globálnu a nie len európsku úrovňu, úroveň. Takže je veľmi dôležité, keď niečo robíme, aby sme to robili e, na veľkej scéne. Musí e, to, byť, e, musí to zohľadniť globálne aspekty. Predseda Bucek má predstavu o jednotnom trhu s energiami. A ktorý by platil pre občanov ako aj pre firmy a to by tiež mohlo viesť k veľkým úsporám, pokiaľ ide o suroviny a náklady na suroviny. Ďakujem pani Basisku. Microphone, please. We can't hear you. Vă mulțumesc, domnule președinte. Consider că... Ďakujem, predseda. Ja myslím, že Európska únia potrebuje účinnú stratégiu pre súroviny, ak chce aj naďalej ostať eh, priemyselne konkurencieschopná medzi faktormi, ak to dosiahnuť, je tiež eh, diplomatická alebo je diplomácia, ktorá bude koherentná a efektívna. A to je o to dôležitejšie, keď zohľadníme, že dodávky eh, súrovín majú vplyv na mnoho politik EÚ ja vítam skutočnosť, že správa zdôrazňuje význam diplomatických nástrojov a tiež formuluje konkrétne návrhy pre budenie vzťahov s partnermi, napríklad podpora rozvojovým krajinám, vrátane a podpory krajín v doprave a rozvoji výskuma a vývoja. Rovnako by som chcela pripomenúť dôležitosť zahraničnej politiky s politikami členských krajín. No a dúfam, a že ESVČ bude ďalším nástrojom. To je dôležité. Ďakujem pekne. No a posledným rečníkom v kole KHDA je pani Merkis. ik had toch nog even een paar nabranders. Uh, ik wil inderdaad graag wat meer weten over het Rada by som sa dozvedela, kde je rozdiel medzi návrhom komisie a návrhom eh, Európskeho parlamentu čo sa použije ako opatrenie. Pre mňa e, konkrétny stav e, nie je riešením. Zatiaľ sa hovorí stále len o priemyselných materiáloch. Hovorilo sa o fosfáte, to je v poriadku, e, to beriem na vedomie, ale mňa by zaujímalo, akým spôsobom sa pracuje na tom, respektíve e, ako sa zaručí to, že sa e, touto problematikou e, budete zaoberať? E, je potrebné sledovať vytýčené cieľa, tie teraz zmizli. Je potrebné tiež mať efektívne ciele. Takisto sme hovorili o skládkach. Táto problematika sa tiež dôležitosť tejto problematiky sa tiež oslabila my musíme však e, e, tento materiál okamžite e, dostať do procesu recyklingu, postarať sa o to, aby sa tento materiál nedostal na skládky. Zaujímalo by ma, aké opatrenia sa preto urobia, kto to urobí, kto to bude koordinovať. Budete to robiť vy, alebo to urobí pán Potočník. Pán komisár Tajani, vypočuli ste si všetky argumenty a teraz je na čase, aby ste to zodpovedali. Ďakujem veľmi pekne, vážené poslankyne, vážení poslanci. Ešte raz by som chcel zopakovať stanovisko Európskej komisie, ktoré je v plnej miere v súlade s textom kolegu Butikofera. Chceme vypracovať stratégiu v oblasti surovín, a to takú, ktorá bude vyvážená, ktorá bude vychádzať z troch pilierov – Konkrétne ide o vnútornú stratégiu Európskej únie, o stratégiu externú a na záver inovácie. Začal by som tým posledným načrtnutým pilierom. Vyvážená stratégia je našim cieľom. Európska komisia v jednom z prvých dokumentov, ktorý vypracovala, na tému inovácie. V tomto dokumente sme zdôraznili inovačné partnerstva a jedno z tých prvých sa zaoberá práve problematikou surovín. Získali sme k tomu súhlas rady a na tomto základe môžeme pokračovať, samozrejme so zapojením Európskeho parlamentu. Ide o partnerstvo, ktorého zameraním je recyklácia. Nejde o nejakú druhotnú záležitosť. Tieto inovačné partnerstvá sú naozaj prioritou. Komisia eh, teda myslela naozaj prioritne na túto oblasť. Mnohí poslanci, ktorí položili otázky, tu žiaľ nie sú. Bol by som rád reagoval na ich otázky, ale žiaľ nie sú tu. Chcem len povedať, že recyklácia je základom našej ďalšej stratégie v oblasti surovín pokiaľ ide o stratégiu v rámci Európskej únie. K tejto som sa možno nevyjadril úplne jasne, keďže som hovoril po taliansky, možno to neprešlo celkom jasne. Ja som spomínal Grónsko, spomínal som Švédsko, že ide o krajiny, kde ešte je čo robiť, pokiaľ ide o suroviny. Dohodol som sa so Švedmi, že v parlamente prebehne sednutie s pod predsedníctvom Švedského ministerstva zahraničných vecí. Budeme hovoriť o zdrojoch, o surovinách v Barencovom mori. Tiež plánujeme návštevu Švédska. Chceme si priamo na mieste pozrieť, ako sa dá pristupovať k surovinám. Ešte raz som to teda zopakoval. Mám pocit, že to cez to tlmočenie neprešlo kompletne. Takže nezabúdam na Švedsko a Grónsko. Prednedávnom ešte patrilo pardon, k Dánsku. Takže je to súčasť našej Európy. Pokiaľ ide o medzinárodný pilier, mrzí ma, že pani Matias a pani Figueiredo tu už nie sú. V žiadnom prípade nezamýšľam realizovať v Afrike neokolonialistické politiky. Ja osobne pochádzam z krajín, ktorá bola jednou z prvých, ktoré sa ospravedlnili Afrike za hrozy koloniálneho času za omily koloniálneho času, takže nemyslím si, že by sme v Afrike mali ísť cestou koloniali- kolonializácie. Moje aktivity v súvislosti so surovinami, samozrejme, tam predpokladáme zapojenie afrických krajín. Toto sme ale prediskutovali aj s Africkou úniou v, úzkou úzkej spolupráci s jej členmi. tak, aby Afrika nebola obeťou nového kolonializmu. Ne, nemyslím si teda, že by Európa razila neokolonialistickú cestu. Ďalšia vec, ktorá tu bola načrtnutá, pani Schneber a Lang a pani Ek o tom hovorili. Za komisiu môžem povedať, že nám veľmi leží na srdci pri hospodárení so surovinami transparentnosť. Transparentnosť, zodpovednosť, skladanie účtov v sektore, toto sú medzinárodné ciele, je to iniciatíva, ktorú podporujeme a mnohí donory podporujú aj príslušný fond a financujú expertné projekty na národnej, medzinárodnej úrovni ale iniciatíva samozrejme bude zachádzať ešte ďalej, ďalších 50 krajín, ktoré spomína menový fond. Zatiaľ iba 9 z nich sa pripojilo k tejto iniciatíve pre transparentnosť. Ďalej. Formálny návrh, pokiaľ ide o skladanie účtov, po diskusii s parlamentom a s radou teraz komisia skúma možnosť takúto povinnosť zaviesť pre podniky, ktoré majú svoje sídlo na území Európskej únie. K tomu zrejme predložíme legislatívny návrh s cieľom podporiť iniciatívu v zmysle transparentnosti v duchu amerického zákona. Pán Butikofer odkazuje na takýto americký zákon. Verejné pripomienkové konanie už prebehlo v roku 2010-2011 a momentálne ho vyhodnocujeme. A ešte posledná téma. Ide o skladovanie. My sme presvedčení, že zabezpečenie dodávok surovín spadá medzi úlohy ako podnikov, tak aj politikov. Politici majú konkrétne za úlohu vytvoriť náležité rámcové podmienky. My veľmi úzko spolupracujeme s členskými štátmi, pokiaľ ide o možnosť určitého programu skladovania surovín. Takýto program samozrejme musí mať určitú pridanú hodnotu nad rámec už existujúcich úprav, pokiaľ ide o skladovanie hlavne teda ropy. Iste som nepokryl všetky otázky, ktoré tu boli vyslovené počas rozpravy. Na to by som musel mať ešte ďalšiu polhodinu k dispozícii, ale je veľmi dôležité, aby sme znovu mohli dať slovo pánovi Butikoferovi. Ešte raz chcem zopakovať, že sme naozaj ochotní kedykoľvek s vami prediskutovať všetky témy súvisiace so stratégiou Európskej únie pre suroviny. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz má priestor na záverečné slovo pán Butikov. Ďakujem pekne, pán podpredseda, kolegyne, kolegovia. Chcel by som sa všetkým poďakovať za príspevky. Chcem sa poďakovať aj podpredsedovi komisie, pánovi Tajanimu, za e, jeho poznámky, aj za jeho podporu pre zriadenie určitej siete kompetencií e, a tie ďalšie e, vaše praktické návrhy tiež vítam. E, pokiaľ ide o ťažbu u nás surovín, ja myslím, že tam ešte máme čo dobiehať, ale hlavne v ekologicky citlivých oblastiach musíme aj citlivo postupovať. Podľa mňa je dôležité, a to sa uvádza aj v tej správe, aby e, sme nerobili nejakú nesprávnu opozíciu medzi podnikateľskou sférou, medzi e, podnikmi a ekologickou oblasťou. Preto som veľmi rád, že DG e, pre životné prostredie a podniky sa dohodli. Urban mining, toto je veľmi dôležité. Naše bane to sú tie niekdajšie laptopy alebo mobilné telefóny v zásuvkách, ale recyklácia musí byť aj ekonomickým riešením. Prečo to vravím? Hovorím to preto, lebo som minulý týždeň bol pri otvorení ehm, recyklačného zariadenia pre litiové batérie, naozaj špičkového. Toto je veľmi dôležité. Cradle to cradle, toto je tiež veľmi dôležitá perspektíva. Ehm, slovo odpad ehm, musí byť históriou. Ja neustále počúvam z e, komisie odlišné hlasy. Ja viem, že pán Furk to napríklad vidí veľmi kriticky a ja zatiaľ ešte neviem, ako e, môžeme nejaké zásobníky vytvoriť, napríklad pre e, vzácne horniny. Pozrite sa na to, čo robí v tejto oblasti Čína. Chcel by som pani Görling, ktorá tu už nie je, povedať, že musíme byť veľmi obozretní a že musíme vždy e, postupovať na základe posúdení vplyvov. A ešte na záver k tej externej dimenzii. Pre mňa je surovinová politika e, niečím iným než neokolonializmus. V opačnom prípade by parlament a komisia porušili zásadu um, surovinovej suverenity. Neboli by sme ju uznali, keby nám išlo takúto neokoloniálnu politiku.